rokovania. Vyhlásenie eh, Rady a komisie o vystúpení eh, Spojeného kráľovstva z EÚ. Tu na nemáme spontánnu rozpravu ani modré karty v tejto rozprave naplánované. A ako, prvý sa, eh, ako prvá sa vyjadrí pani Čiot v mene rady. Ďakujem pekne. Ja som už pred dvoma týždňami pripomenula to, čo rada spravila v tejto veci po tom, čo e, sme e, podporili e, dohodu o vystúpení Británie z EÚ a z Euratomu a Vytvorili sme e, vlastne istý model toho, ako majú byť vytvorené ďalšie vzťahy medzi EÚ a medzi Britániou. Ešte v novembri to bolo. E, a to bolo potom, čo sme sa dozvedeli o e, výsledku hlasovania v Londýne, čo je výsledok samozrejme, ktorý nás nepotešil. A všetci sme dúfali, všetci sme dúfali, že to bude E, toto istým signálom, kde konečne britská vláda a britský parlament pripravia alebo teda získajú taký jasný pocit, e, ktorým smerom chcú ísť, aké e, načasovania alebo termíny k tomu sú, alebo mali by byť, ale bohužiaľ nestalo sa to a tej neistotu dnes, dnes je ešte viac ako predtým, nie naopak. Aké sú alternatívne dojednania, ktoré premiérka Mejová má teraz vyjednať z EÚ. Akým spôsobom my môžeme e, zladiť tú snahu hovoriť o alternatívnych dojednaniach s jasnou európskou pozíciou, že tá dohoda o vystúpení Británie je najlepší možný kompromis, ktorý vôbec je možný v rámci rokovaní dosiahnuť. Nechcem špekulovať, pokiaľ ide o jednotlivé možnosti, ktoré e, sú na stole, ako sa budú rozvíjať, vyvíjať, ale je jasné, že súčasný stav znamená, že, ten, že vystúpenie Británie bez dohody je čoraz pravdepodobnejšie a čoraz aj dramatickejšie pre všetkých z nás, ale v prvom rade pre samotnú Britániu. Hospodárske subjekty čoraz viac hovoria o tom, aký dopad e, táto neistota má e, na ich aktivity, pokiaľ je teda to smerovanie, aj ale aj o to načasovanie e, v súvislosti s ich e, aktivitami, s ich investíciami, s ich pracovnými pozíciami. A je jasné, že táto neistota, toto napätie, e, ku ktorému tá neistota vedie, na aj sektorálnej, na národnej úrovni, bude ďalej testovať našu jednotu. A o to viac je dôležité, aby sme na jednej strane odolávali Mm, tomu pokušeniu bilaterálnych dohod a na strane druhej, aby sme reflektovali náš spoločný účel, pokiaľ ide o rýchle prijatie e, núdzových opatrení, ktoré sú potrebné. Zodpovednosť za to, aby sme zabezpečili, že Británia ratifikuje túto dohodu, to samozrejme naďalej úloha britskej vlády. Naše odhodlanie postupovať ďalej by ale e, malo e, podporiť britskú vládu, pokiaľ ide o e, vykonanie ich časti ratifikačného procesu. A v tomto ohľade v rámci toho, aké princípy máme, aké pozície e, máme, najmä v súvislosti s právami, s právami e, našich občanov a v súvislosti aj s tzv. irským backstopom, e, e, treba ďalej vyjasňovať niektoré pozície, pokiaľ to môže napomôcť ratifikačnému procesu v Británii. My sme jasne povedali, že renegociácia tej dohody to možné nie je, ale mali by sme byť pripravení konať po tom, čo Británia vyjasní ďalšie e, kroky zo strany samotnej britskej vlády. A my pokračujeme v tom ratifikačnom e, procese e, VU a rozumiem tomu tak, že ten ratifikačný proces prebieha aj tu v Európskom e, parlamente. Vzhľadom k tomu, aké sú tu naozaj neistoty, už som to spomínala, e, či už je to otázka načasovania, otázka obsahu, musíme naďalej pripravovať sa na e, jednotlivé možnosti vrátania toho tzv. no dealu. A rada aj členské štáty na národnej úrovni čoraz intenzívnejšie pracujú na pripravenosti na jednotlivé scenáre vychádzajú z práce, ktorá už bola kvalitne vykonaná, ktorá ďalej prebieha. Samozrejme znamená to, e, že máme nové legislatívne aktivity v tejto neskorej fáze tohto nášho volebného obdobia, ale sme presvedčení, že ak budeme pracovať spoločne, podarí sa nám dosiahnuť dobré výsledky. E, som v tejto veci relatívne e, potešená, pokiaľ ide o dohodu, ktorá už bola dosiahnutá vo veciach viacerých tém súvisiacich s Brexitom. Predsedníctvo a samozrejme v spolupráci s vami je e, pripravené prijať e, tie potrebné núdzové rezervné opatrenia včas. Ďakujem za vašu pozornosť. Much, Ďakujem, pani Čiot. Ďalším rečníkom je predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Mr. President, honorable members. Ďakujem pekne. E, o 60 dní, necelých 60 dní, by Británia mala vystúpiť z EÚ to je zlé rozhodnutie, prosím, počúvajte ma. Eh, aj keď eh, komisia obhajuje záujmy EÚ, eh, bol tu istý duch priateľstva, partnerstva počas týchto rokovaní. Máme dohodu, s ktorou súhlasilo 27 lídrov, aj britská vláda a táto dohoda je výsledkom týchto rokovaní a táto dohoda je naďalej najlepším možným riešením. Povedali sme to v novembri, povedali sme to v decembri, povedali sme to potom hlasovaní, ktoré e, bolo v januári v britskom parlamente to, e, to hlasovanie, tá diskusia, tá rozprava e, v britskom parlamente, ktorá prebehla včera, nič na tom nemení. Žiadna komplexná renegociácia tejto dohody nie je možná. E, dlhodobo jedni a druhí hovoria, že sa nemôžeme vrátiť e, k tým e, pevným hraniciam na Írskom ostrove. Nemôžeme sa vrácať do tých temných časov minulosti. Ja som presvedčený, že pani premiérka v tejto otázke je odhodlaná, úprimne odhodlaná, ale takisto si myslím, že potrebujeme aj istú, istú zabezpeku, ktorá nás naozaj poistí v odzokách proti takýmto rizikám. My nemáme žiadnu motiváciu a dokonca ani chuť takúto zabezpeku používať, ale bez e, zábez, takto žiadna zábezpeka nemôže byť ozajstnou zábezpekou, ak ju môžete kedykoľvek zrušiť. Niekedy sa e, stáva, alebo mám niekedy taký pocit, že niektorí ľudia e, dúfajú, že 26 ďalších krajín od toho od, backstopu odstupí a nakoniec aj Írsko, ale toto nie je nejaká hra, nie je to ani bilaterálna záležitosť, toto je vec, ktorá súvisí veľmi intimne s tým, čo to znamená byť členom EÚ. Írska hranica je európska hranica a je to priorita pre nás ako EÚ. Dámy a páni, od e, včera vieme z tej britskej rozpravy, parlamentnej rozpravy, že britský parlament je proti všeličomu, je proti no dealu, je proti backstopu, ale stále nevieme za čo je, čo britský parlament e, e, podporuje alebo teda e, nižšia komora britského parlamentu. E, tento koncept e, týchto dojednaní nie je nový, spomína sa to v tých rokovaniach, spomína sa to v tom politickom vyhlásení a takisto aj v našom liste pani premiérke Mayovej. Ja som to spomínal, aj pán Tusk to spomínal ako prioritu, ale tento koncept, to ešte nie je konkrétny plán, nie je to operatívne riešenie. Mnohí v britskom parlamente či E, sú to tí, ktorí hlasovali za, alebo sú to tí, ktorí hlasovali proti e, tomuto pozmeňovaciemu e, návrhu, sú si toho vedomi. Ja naďalej budem v úzkom kontakte s pani premiérkou a uistujem vás, že pani premiérku veľmi rešpektujem a vážim si ju a budem naďalej počúvať jej myšlienky, ale načúvať jej myšlienkam, ale zároveň budem jasne komunikovať pozíciu Európskej únie, tak ako som ju dnes spomenul. Dámy a pani, pán predseda, chcem ešte jasne povedať, že to včerajšie hlasovanie zvyšuje riziko toho, že dôjde k tzv. no-deal Brexitu. My musíme naďalej robiť všetko preto, aby sme sa pripravili na všetky scenáre vrátane tohto najhoršieho scenáru. Komisia začala so svojimi prípravnými aktivitami už v decembri 2017 a potom v tých následovných mesiacoch aj v spolupráci s vami sme tieto prípravné aktivity urýchlili a zintenzívnili. Poslal som tým do každého hlavného mesta, aby sme členským štátom pomohli byť pripravení. E, Európska rada takto podporuje e, jednotlivé, jednotlivé aktérov od začiatku celého procesu. My sme e, e, podpísali alebo zverejnili e, celé desiatky návrhov, no, bolo to nejakých 90, 88 až 90, e, približne 90 návrhov, ktoré e, sa týkajú jednotlivých aspektov, či to je Erasmus, či to je rozpočet, či to je sociálne zabezpečenie, to sú návrhy, ktoré napríklad dnes predstavujeme. Chcem sa poďakovať všetkým členom Európskeho parlamentu, ktorí sa to týka, ktorí pracujú na tom, aby sme sa dopracovali k, k rýchlým dohodám, pokiaľ ide o tieto návrhy a pokiaľ ide o všetky tie urgentné témy, ktoré sa to týka, je e, čoraz dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby Európska únia zostala jednotná, pokojná, odhodlaná, tak ako tomu bolo aj vždy doteraz počas celého tohto e, procesu. V tejto práci by sme mali ísť vždy podľa takého hlavného e, pravidla. Mali by sme vychádzať z tej, z tej politickej deklarácie a z tých princípov v nej u, uvedených Vážení kolegovia, stále som optimistom, je to moja povaha a verím v demokratické inštitúcie, som o nich presvedčený. A preto som presvedčený, že e, nakoniec sa dopracujeme k dohode e, s Britániou tak, aby sme mohli spoločne s našim novým partnerstvom mm, konať a fungovať aj v budúcnosti. Budeme na tom pracovať každý deň, každú noc. Budeme sa snažiť e, pripraviť e, naše systémy aj na prípad, že e, k dohode nedôjde. Ja vždy budem Európsky parlament informovať na prvom mieste a dávam vždy aj možnosť rozhodnúť o akomkoľvek riešení. Ďakujem. Predtým, než dám slovo Michelovi Barnierovi, nášmu vyjednávačovi, chcem zdôrazniť ešte, aj predsedovi Európskej komisie, aj pánovi Barnierovi, chcem zdôrazniť, že akékoľvek bude riešenie problému Brexit pre Európsky parlament, je veľmi dôležité, aby sme obhajili práva európskych občanov, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve. Je ich 3,5 milióna. Toto je pre nás priorita. A samozrejme aj práva britských občanov, ktorí žijú v Európskej únii. Takže prvoradé sú práva občanov. Toto je pre nás priorita či už sú to britskí občania u nás alebo európsky občania v Spojenom kráľovstve. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs députés, madame la secrétaire d'État. Euh, Vážené dámy, vážení páni, vážený pán predseda, eh, ďakujem za túto príležitosť eh, znova vystúpiť v plane Európskeho parlamentu pred európskymi poslancami takto postupne konsolidovať bok po boku s pánom Junckerom klímu transparentnosti, dôvery, dialogu, ktorú sme vytvorili spoločne s vami, vážené dámy, vážení páni poslankyne, poslanci. Pokiaľ ide o steering group Brexit, eh, s ktorou spolupracujeme rok aj pol, takmer každý týždeň je jedna schôdzka. Vážené dámy, vážení páni, včera poprvýkrát Britská premiérka Teresa Mayová otvorene žiadala znovu otvorenie dohody o Brexite. A ešte pred hlasovaním, ktoré prebehlo večer, sa odklonila od dohody, ktorú sama vyrokovala, na ktorej sme teda spoločne obe strany dohodli. Britská vláda postupne podporila pozmeci návrh strana Grahama Bradyho, kde sa požaduje nahradenie backstopu, ktorý máme v írskom protokole, alternatívnou úpravou, ktorá nebola nikdy zadefinovaná. A tiež uh, e, snemovňa e, zamietla no deal scenár, bez eh, akéhokoľvek scenára, ako sa vyhnúť eh, tejto no-deal možnosti. Takže to je situácia, v ktorej sa momentálne nachádzame. Pokiaľ je to dlhé mimoriadne rokovania v čase, ktorý by som pán predseda ja kvalifikoval, označil, keďže som bol v tých prvých líniách pod eh, vašim vašou kontrolou a kontrolou predsedu Junckera a Tuska, tú situáciu by som sa kvalifikovala ako veľmi vážnu. Predseda Juncker pripomenul, že my zdieľame e, túto vôľu britského parlamentu vyhnúť sa situácii no deal, Brexitu bez dohody. E, Teresa May e, tiež je proti no deal, ale z toho že sa no deal neudeje. Dámy a páni, dohoda o vystúpení je naďalej najlepším a jediným prostriedkom, ako zabezpečiť riadny, riadne vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie, tak aby rozhodnutie v referende väčšiny britskej populácie bolo rešpektované, rozhodnutie opustiť Európsku úniu. Napriek problémom, s ktorými sme teraz konfrontovaní, si myslím, že sa môžeme dopracovať takémuto cieľu pod tou podmienkou, že budeme zároveň realistickí, aj rozumní, že sa budeme rešpektovať a budeme zodpovední jedna aj druhá strana spoločne. Backstop, dámy a páni, o ktorom hovoril pán Juncker, je súčasťou dohody o vystúpení a táto dohoda sa otvárať nebude závery decembrovej rady zodpovedajúc rezolúciám vyhlásenia Európskeho parlamentu e, nenechávajú nikoho na pochybách, pokiaľ ide o nemožnosť otvorenia dohody. Pokiaľ ide o backstop, aby ste vedeli, o čo ide. To nie je nejaký dogmatizmus. Je to riešenie realistické, ktoré sme hľadali celom tomto procese rokovaní. My sme pod vašou kontrolou hľadali riešenia problémov, ktoré vzniknú nie iba, ale hlavne v, Brexite, hlavne v Írsku v dôsledku Brexitu. A ten backstop, backstop, tak ako je v dohode o vystúpení, je výsledkom týchto veľmi intenzívnych rokovaní, ktoré prebiehali dva roky medzi nami a Spojeným kráľovstvom. S ním, nie proti. Spojenému kráľovstvu. Je to pragmatická odpoveď na jedinečnú situáciu na Írskom ostrove po tom, čo Spojené kráľovstvo sa rozhodlo opustiť nielen um, Európsku úniu, ale aj jednotný trh a aj colnú úniu. Dva roky sme potrebovali na to, aby sme sa dopracovali k tomuto riešeniu, ktoré zmieruje, alebo dávať rovnováhy viacero požiadaviek. Prvá požiadavka pre nás všetkých to je vyhnúť sa za každú cenu tvrdej hranici v Írsku, čiže zachovanie podmienok, ktoré tam 20, 20 rokov existujú, teda mier, stabilita, dialog eh, na Írskom ostrove od podpisu Veľkopiatkovej Belfatskej dohody. Chcem pripomenúť, že Spojené kráľovstvo ako také hlasom svojej premiérky viackrát potvrdilo svoj záväzok eh, byť garantom podmienok eh, tejto veľkopiatkovej belfaskej dohody. Veď 20 rokov sme mali program PEACE, Európske právo, európske politiky, Európsky rozpočet na tieto účely, aby eh, táto spolupráca medzi viacerými spoločenstvami, komunitami mohla mierovo prebiehať. Druhá požiadavka, to je ochota Spojeného kráľovstva e, zachovať e, Severné Írsko a zvyšok Spojeného kráľovstva v celnej únii. A tretia požiadavka, tá naša kopňa zodpovednosť, to je zachovanie jednoty jednotného trhu. Dámy a páni, tento posledný bod je pre nás naozaj zásadný irlandská hranica, írska hranica e, sa e, stane e, z vôle Spojeného kráľovstva hranicou Európskej únie a jednotného trhu. Bude to naša nová vonkajšia hranica. Čo je v hre? To je samozrejme ochrana všetkých spotrebiteľov a všetkých podnikov Európskej únie. Aby som bol konkrétnejší, britské rozhodnutie opustiť EÚ, jednotný trh, spoločný trh, má samozrejme praktické dôsledky a to, že všetky tovary, živé zvieratá, produkty eh, živočišného rastlinného pôvodu, ktoré eh, zo Spojeného kráľovstva vstúpia do, na územie Severného Írska, vstupujú nielen na územie Severného Írska a Írska, ale vstupujú na jednotný trh vašich krajín. A povaha, kvalita, bezpečnosť, eh, že sú podľa noriem, teda ochrana zvierat, požaduje kontroly, vyžaduje kontroly. To, čo robíme na akomkoľvek kúsku našej vonkajšej hranice v Európskej únie, kontrola fiskálneho charakteru, sanitárneho, veterinárneho, eh, a či sú v súlade s všetkými normami. A toto je ochrana, eh, ktorou sa zavezujeme voči všetkým európskym spotrebiteľom a firmám eh, všetci, ktorí sú na vnútornom trhu, musia byť takým spôsobom chránení a tí, čo teraz žiadajú vypustenie backstopu. Eh, máme tu európskych poslancov, veď dnes som si mal možnosť jedného vypočuť. A veď oni s nami rokovali. A presne vedia, že tento backstop je riešením, ktoré sme hľadali a našli. Tu ide predsa o jadro pre nás, Európanov, jadro našich povinností a našich princípov, teda ochrana vnútorného trhu, so všetkými jeho dimenziami, všetky práva s tým súvisiace, sociálne, ekonomické, práva spotrebiteľov, environmentálne právo, ochrana podnikov a spotrebiteľov. Dámy a páni, ja keď počúvam niektorých, ktorí dokonca boli sami na tých rokovaniach a keď vystupujú ako vystupujú, tak sa mi to fakt nedá akceptovať. Tá blame game, obviňovanie, do ktorého sa púšťajú a konkrétne obvinujú nás. Je voudrais dire après le président Juncker que nous ne ferons chcem povedať, hovorím to pokojne, e, my nechceme ohroziť vnútorný trh, nechceme urobiť nič, čo by k tomu viedlo a čo by mohlo podkopať budúcnosť Európskej únie e, v súvislosti s týmito rokovaniami. A ako povedal predseda, napriek tomu sme otvorení alternatívnym riešeniam, ktoré včera e, dolná snemovňa e, indikovala. E, politická deklarácia o tom hovorí, podpísané predsedom Tuskom, je to aj naša priorita do budúcna. Chceme sa čo najskôr do toho pustiť po tom, čo táto dohoda o vystúpení bude podpísaná. No ale v dnešnej situácii, aby sa bol úprimný, nikto, ani na jednej druhej strane, nie je schopný presne povedať jasným spôsobom, aká bude povaha týchto alternatívnych úprav alebo dohôd, aby naozaj mohli fungovať a aby naozaj mohli splňať ciele, ktoré splňa backstop. E, preto ešte raz pokojne a jasne opakujem. V súčasnej situácii pokiaľ je o tú dohodu o vystúpení, ktorá bola predložená ratifikáciou, naozaj potrebujeme tento backstop v tej forme, v akej bol navrhnutý a podpísaný. Zamietnutie backstopu v tejto forme. To znamená zamietnutie riešenia, ktoré sa našlo spolu v, s Britániou. Teda tie problémy by ostali zachované, tak ako som ich opísal. Čiže pokiaľ o tie alternatívne riešenia, o ktorých som hovoril, e, Európska rada, rovnako Európsky parlament e, už viackrát veľmi jasne zamietli ten nápad e, nejakého unilaterálneho vypustenia backstopu e, a tiež časového hľadiska, pretože inak by sme pozbavili backstop e, významu. E, my to nechceme nejako využívať. To je len také poistenie. Vy tiež máte poistenie vášho bytu, vy ho nechcete využiť, ale je tu, keby ho jedného dňa bolo potrebné využiť. Takže dohoda o vystúpení, o ktorej hovoríme, ktorá je vám tak dobre známa, tá zachádza za rámec otázky Írska samozrejme. Táto dohoda zabezpečuje práva viac než 4 e, miliónov obyvateľov. Pán Tajany, vy ste povedali, že to je priorita Európskeho parlamentu a pre nás to tiež priorita. Nech sa stane, čo sa stane táto priorita, pokiaľ ide o zabezpečenie práv občanov e, občanov našich krajín, 3,5 milión, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve z našich krajín. Samozrejme, ale recipročne bezpečnosť 1,5 e, milióna e, Britov, ktorí žijú v iných krajinách, toto je naša priorita. Táto ochrana e, je tu pre všetkých, ktorí príjmajú peniaze v rozpočtu. V Európskej 28 záväzky prijaté počas 28 sa budú rešpektovať v 28 transformačná obdobie, e, tranzičné obdobie pre obe strany, aby sme sa mohli pripraviť na tieto budúce vzťahy toto je naozaj um, veľmi krátky čas. Naozaj budeme musieť vyrokovať všetky naše spoločné vzťahy. Ale to je nová etapa rokovaní. Táto dohoda je predpokladom, aby sme vytvorili dôveru, ktorú potrebujeme, dôveru medzi Spojeným kráľovstvom, ktoré bude ďalej našim priateľom, partnerom uh, a Európskou úniou skutočné partnerstvo, solidné a ambiciozne. Také si želáme. Chcem len doplniť, že pokiaľ to budúce vzťahy, Európania sú pripravení a budú pripravení v najbližších dňoch e, navýšiť ambície a popasovať sa e, s našimi budúcimi vzťahmi. E, a vy predsa viete, dámy a páni, že je tu viacero možných modelov spolupráce, hlavne vo hospodárskej oblasti s tretimi krajinami. Každý z týchto modelov e, má samozrejme istý mix povinností a práv, ale tých modelov je naozaj veľa. A chcem len povedať, že ak e, britská strana e, bude chcieť prejsť od dohody o voľnom obchode je jednoduché, keď sme sa už dohodli k tomu či onemu modelu, tak budeme okamžite pripravení o tom diskutovať a takto reagovať na nové ambície e, Británie našimi ambíciami. To sme povedali my, podal to viackrát vo svojich e, vyhláseniach rada aj vy vo vašich uzneseniach. E, ako ste vy povedali zastupkynia rady, je to menej než 60 dní, čo nás delí od vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ. Potrebujeme naozaj pozitívnu väčšinu v dolnej snemovni, ktorá bude priateľná riešenie, ktoré bude priateľné pre Európsku úniu, eh, je naozaj urgentné, aby sme sa pripravili na všetky scenáre, ako povedal predseda Juncker, aby sme využili všetky kontingenčné eh, nástroje, ktoré máme k dispozícii. Eh, a na tomto teraz intenzívne pracujeme aj my, príslušné zložky Rady a Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne. Merci beaucoup, monsieur Barnier. Ďakujem, pán Barnier. Môžete vždy rátať s podporou Európskeho parlamentu. A teraz ako prvý rečník v mene e, európskych ľudovcov sa vyjadrí pán Elmar Brok. Herr Präsident. Pán predseda, pani predsednička rady, pán predseda komisie, e, drahý pán Barnie, kolegyne, kolegovia. Najskôr sa chcem poďakovať e, pánovi Junkerovi aj pánovi Barnierovi za vynikajúcu spoluprácu, za transparentnosť všetkých informácií, ktoré dostávame. Ďakujem za to, že nás počúvate v tomto procese. Je to dobrý príklad spolupráce. No a vďaka tomu si aj uvedomujeme, že e, musíme ďalej podporiť vašu rokovaciu stratégiu. Včera sme boli svedkami, ako sa hlasovalo v dolnej snemovni britského parlamentu. Všetky konštruktívne návrhy ako ďalšie referendum, colná únia sa odmietli. E, zhodli sa poslanci iba na tom, že pani May e, pôjde už asi štvrtýkrát do Bruselu, aby hovorila o backstope. Nič nové. Predtým, než príde pani May do Bruselu, tak by sa mali oni ešte medzi sebou porozprávať, pretože je to škandál, že šéfka vlády a vedúci opozície sa tri roky nerozprávajú. Keď odchádza krajina z EÚ, musí si objasniť najprv, na čom je, predtým, než začne obťažovať druhých. Takže pro, nech si najprv oni vyjasnia medzi sebou svoju pozíciu. Prídite do Bruselu, ale s nejakou konštruktívnou predstavou my sme zjednotení, vy nie ste zjednotení v rámci uh, vašej vlády, ani lejbristi, ani konzervatívna strana Británii nie sú ujednotení. A to je ten hlavný problém. Dass wir eine negative Vidím, že tu máme negatívnu väčšinu, ktorá pozostáva z rôznych e, skupín. Sú tam tí tvrdí podporovatelia tvrdého Brexitu a odporcovia Brexitu ale nikto nechce hlasovať za konštruktívne návrhy. Tí, čo sú za Brexit, aj tí, čo sú proti Brexitu, všetci odmietajú riešenia a tí, čo sú proti Brexitu, odmietajú každé riešenie, ktoré nie je referendum. Môžeme hovoriť s pani May o novom Brexite, ale, pardon, o novom backstope, ale aj ten by bol asi z týchto dôvodov zamietnutý. Írsko je členom Európskej únie. A Európska únia do veľkej miery sa zaslúžila o vyrokovanie Veľkopiatkovej dohody. Pamätám si na nášho bývalého kolegu Johna Huma z tohto parlamentu, ktorý sa na tom podielal. My toto budeme obhajovať. E, my e, nechceme tvrdú hranicu. A britská vláda tiež tvrdí, že nechce tvrdú hranicu viackrát podpísali backstop. V decembri 2017 poprvýkrát britská vláda s tým súhlasila. My budeme hájiť Írsko a budeme sa snažiť o mekú hranicu, ale na to potrebujeme aj ochotu druhej strany. No a backstop s colnou úniou, to bol britský návrh pôvodne. Európska únia predložila iné e, návrhy pôvodne. Oni ale vlastne teraz chcú zrušiť niečo, čo sami navrhli v tom procese na začiatku. No to je vynikajúci nápad, musím povedať. Oni by sa mali najskôr v Londýne skoordinovať a medzi sebou si objasniť, o čo im vlastne ide. No a, a ak sa schváli dohoda o vystúpení, budú tam e, klauzuly o prechodnom období, E, kde sa upravia rôzne modely, norský, švajčiarsky model, e, zóna voľného obchodu. Všetko je otvorené ešte, všetko je možné, ale potrebujeme backstop, ktorý ale v praxi možno vôbec nebude využitý, ak budú tie modely fungovať. No a e, prosím, aby toto všetko bolo jasne povedané a ešte raz vysvetlené. My teraz musíme prijímať zákony, aby sme boli pripravení na prípadný neriadený Brexit. Musíme otvorene hovoriť o riešeniach a o návrhoch. Ja vítam, že dolná snemovňa povedala, že nechce tvrdý Brexit. Ja si neželám vôbec žiaden Brexit, aby som to ešte raz jasne zopakoval. A takisto nechcem tvrdý Brexit, ale toto je rozhodnutie Britov. Oni sa musia rozhodnúť a my ich rozhodnutie musíme akceptovať. A musíme sa teraz snažiť obmedziť škody do čo najväčšej miery. A britské obyvateľstvo by si malo uvedomiť jednu vec. Briti budú trpieť viac. Európsky trh je 14 krát väčší ako britský. Trhy, pardon, e, firmy odídu z britského trhu. Bude to naozaj e, horká chvíľka pre e, britský národ. Veľmi ťažké obdobie ich čaká, ak príde teda k tvrdému Brexitu. Prosím, um, pracujme teraz uh, rozumne a uh, v prvom rade britská strana by si mala um, objasniť svoju vlastnú pozíciu. Áno, z britskej lavice sa, ohla, sa e, zaznela e, krásna Nemčina a teraz ďalší rečník, pán Gualtieri za Alianciu socialistov a demokratov. Ďakujem pekne. Eh, vážený Mišel, vážení kolegovia, je veľmi náročné eh, popierať, že sa nachádzame vo veľmi závažnej situácii a popierať, že eh, riziko no dealu sa zvýšilo. Dolná komora britského parlamentu povedal, že proti no deal Brexitu ale, čo je pozitívne, ale zároveň e, požiadala o to, aby e, namiesto backstopu pre Severné Irsko boli nejaké alternatívne dojednania, čo ale nie je realistické. E, boli sme prekvapení, že tak sa premiérka, ktorá pred pár dňami povedala, že najlepší backstop je veľmi dôležitou súčasťou najlepšieho možnej, najlepšie možnej dohody. Teraz požaduje, aby bol nahradený niečím iným. To možno dočasne zjednotilo e, danú politickú stranu, ale e, v skutočnosti to neposkytuje žiadne pozitívne riešenie, pokiaľ ide o riešenie patovej situácie okolo Brexitu. Preto musíme znovu vysvetľovať, prečo aj Európsky parlament, aj Európska rada vo svojom mandáte negociátorovi jasne povedali, že fungujúci právne záväzný backstop je základným pilierom dohody o vystúpení Británie a že nebudeme súhlasiť s akoukoľvek dohodou, ktorá by, ktorá by backstop neobsahovala. My chceme zabrániť e, hranici, tej tvrdej hranici e, v Severnom Írsku, aby sa nám nepokazil ten mierový proces. To nie je stranická záležitosť. A integrita jednotného e, trhu, samozrejme, to je tiež princíp EÚ, o ktorom nie je možné rokovať. Backstop je zárukou. Je to istým riešením, myslím, posledným riešením. Je potrebný na to, aby sa zabezpečilo, že ak dohoda, pokiaľ ide o budúcne, budúce vzťahy EÚ UK nebude dohodnutá, podpísaná do konca prechodného obdobia, tak isté minimálne zabezpeky budú platiť e, preto, aby zároveň bola hranica otvorená a zároveň bol e, chránený aj jednotný e, trh. Treba pripomenúť, že tento backstop bol modifikovaný na základe žiadosti britskej vlády a nebolo to z našej strany ľahké, ľahký ústupok. Umožnili sme to preto, aby Severné Irsko mohlo byť súčasťou toho istého colného územia ako zvyšok Británie, aby tam neboli nejaké kvoty, kontroly, e, clá a tak ďalej v rámci tohto územia. A spravili sme to e, napriek tomu, že náš pôvodný návrh, pokiaľ ide o backstop, ten bol jednoduchý, bol férový a e, nevyplývala, nevyplývala z neho žiadna uh, uh, pevná hranica v mori. Uh, jediné, jediné, čo pozitívne zo včerajšieho hlasovania v parlamente, pozitívna vec je tá, že britský parlament odmieta no deal. To je pozitívne. No deal samozrejme by bol hrozný pre všetkých, ale najhroznejší pre Britániu. Je veľmi správne, že britskí poslanci jasne povedali, že takéto niečo akceptovateľné nie je. Takže čo teraz. My sme vždy hovorili a rád to zopakujem aj e, dnes, že my chceme vidieť čo možno najúžšie vzťahy medzi Britániou a medzi, e, medzi Uniou a medzi Britániou. Boli to červené línie Británie, ktoré to znemožňujú. Pre nás to znamená, že jedinou alternatívou voči Brexitu je, sú užšie vzťahy medzi Britániou a EÚ. Pokiaľ chcete zabezpečiť, že backstop, backstop sa nikdy reálne nepoužije, vytvorte pozitívnu väčšinu prospech ambicioznejších vzťahov EU-UK. Colná únia, lepšie zladenie s jednotným e, trhom. E, teraz už e, naozaj máme menej ako dva mesiace pred naplánovaným Brexitom. Potrebujeme mať na stole pozitívny návrh Británie, ako túto patovú situáciu vyriešiť, pokiaľ to parlament britský parlament, nedokáže, britský parlament nedokáže spraviť, treba opäť e, osloviť britských občanov. Pokiaľ Británia potrebuje ďalší čas, sme voči tomu otvorení, ale potrebujeme jasný, konkrétny návrh toho, ako sa táto téma vyrieši. Nemôžeme uh, umožňovať ďalší čas uh, bez nejakých konkrétnych návrhov. Uh, sme jednotní, sme pokojní, sme uh, jednoznačne pokiaľ našu podporu nášho negociátora. Naďalej budeme podporovať ten jasný mandát, ktorý dala aj Rada, aj Európsky parlament e, pánovi Barnierovi. A preto je e, správne, že na základe tohto princípu jednoty e, máme isté obavy, ale zároveň budeme aj optimistami. Ďakujem. Fox the... Ďakujem pekne. Ďalej pán Fox za skupinu ECR a prosím rešpektujte, pán Coburn, ako ostatných rečníkov. To je poznámka na vás konkrétne. Dúfam, že pán Fox vás bude tento poslanec rešpektovať. Madam President, I've heard... E, pani predsednička, ja som si dnes po obede vypočul 5 e, vystúpení, ktoré opisujú snahu o e, tú dohodnutie tej dohody vystúpení Británie, že to je dobrá dohoda, ale určite si budete pamätať, že pred dvoma týždňami to britský parlament výrazne odmietol túto navrhovanú dohodu. Čiže teraz E, nepotrebujeme retoriku, potrebujeme sa zamyslieť. Nikdy nebuď, nebolo ľahké, alebo sa to, sa to neukazovalo, že by to bolo ľahké Britániu dať mimo EÚ, ale teraz už e, pred, pred nami vidíme jasnú cestu, pokiaľ e, sa rozhodneme vykročiť týmto smerom. Sú tu niektorí ľudia, ako napríklad Elmar Brock, ktorí dúfajú, že najlepšie Británia zostane v EÚ a z tejto nádeje, na základe tej nádeje aj rečne rozprávajú, ale to sa nikdy nestane. Bolo by to e, z hľadiska principiálneho nesprávne ignorovať výsledky referenda a aj z hľadiska praktického vidíme, že e, v britskom parlamente neexistuje väčšina, ktorá by takéto niečo podporovala. Ten pozmeňovací návrh, ktorý chcel e, hovoriť o práve takomto druhom referende, bol nakoniec stiahnutý práve preto, že mal málo podpory v parlamente, v britskom parlamente. My chceme vystúpiť z EU s dohodou a kultivovaným spôsobom. A ak to chceme dosiahnuť, tak treba zmeniť to, akým spôsobom funguje protokol, pokiaľ ide o Severné Írsko. Musíme spraviť všetko preto, aby sme podporili dohodu z Veľkého piatka, ale je paradoxné, že backstop, ktorého zmyslom je zabraniť eh, tej tvrdej hranici, eh, možno bude o necelé dva mesiace eh, dôvodom, prečo takáto hranica naozaj vznikne na Írskom ostrove. Zopakujem to, backstop, eh, tak ako je dnes naformulovaný, nezabráni tvrdej hranici, práve naopak vytvorí takúto hranicu. Čiže prosím, eh, zamyslíme sa na touto skutočnosťou. Môže to byť eh, ľahké ľahké dnes si sadnúť e, s veľkým aplauzom za to, že človek obhajuje existujúcu pozíciu, ale história možno nebude to vnímať až tak pozitívne, pretože v súčasnej situácii nemáme dohodu. Realita je, e, že dohoda nie je reálnou, kým to kým ju neschválí jedna aj druhá strana zákonným spôsobom a nestačí iba stále dokola opakovať, že dohodu nie je možné zmeniť. To nevedie k ničomu, respektíve vedie to k no dealu a vedie to, ako to aj komisia minulý týždeň e, potvrdila, k tvrdej hranici medzi Britániou a Írskom. Čiže preto ja dúfam, že aj v tejto neskorej fáze e, môžeme ešte zmeniť veci tak, aby nejaká dohoda bola podpísaná. Ako povedal pán Barne, pokiaľ dôjde k no dealu, EU nájde alternatívny operatívny spôsob, ako vykonávať kontroly, e bez toho, aby nejakú hranicu sme vytvárali. To je konkrétny citát. Takže pozrieme sa na túto možnosť. Pozrieme sa na to, či nejaké exitové mechanizmy alebo nejaké časové e, limity nám dávajú dobré riešenie. Snažíme sa byť konštruktívni, pamätajme na to, že flexibilita a štedrosť to nie je e, signál e, slabosti, ale práve naopak e, síly. Čiže tá dohoda zatiaľ e, je navrhnutá v, nejakom, v nejakej verzii a hovorí o celých budúcich vzťahoch medzi Britániou a EÚ a snažme sa nastaviť dlhodobé vzťahy, ktoré budú na prospech našich spoločných hodnôt, spoločných e, záujmov vo svete, ktorý je neistý. Skúsme nájsť spôsob, ako túto dohodu e, dosiahnuť. Ďakujem pekne. And... Ďakujem pekne za skupinu Alde Pán uh, after the vote, uh, uh, yeah. Áno, po včerajšom hlasovaní pani May oznámila, že príde do Bruselu a za seba vám musím úplne povedať, že ju rád uvítam v Európskom parlamente. To by bolo super, keby prišla, lebo sme to už požadovali viac než pred rokom. Ale tá otázka dnes znie na čo? Na čo sem príde? Zmeniť tie červené línie, ktoré stanovila červená, červená pardon, britská vláda od samotného začiatku. To by mohlo byť prelomové, to by naozaj mohlo zmeniť výsledok celého procesu. Alebo, a to je moja druhá vec, e, čo chcem povedať, s akým mandátom? Lebo momentálne, pán Fox, vám môžem povedať, že z toho včerajšieho mi nevyplynulo, že by parlament dal premiérke jasný mandát. Áno, prebehlo hlasovanie proti viacerým veciam, proti dohode, dohode, proti no dealu, proti backstopu, ale do dneška, po dvoch rokoch rokovaní, Dolná snemovňa neodhlasovala pozitívne žiaden návrh. Nehlasovala za nič pokiaľ ide o vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Poslal len dva mesiace. Boli naozaj vyčerpávajúce. Mimoriadne vyčerpávajúce, nielen na druhej strane Lamanšu, aj tu. Nekonečné rozpravy, kopa pozmeňovacích návrhov, e, doprava aj doľava, do všetkých smerov. Niečo prešlo, niečo nie naozaj veľmi tesnou väčšinou. 4. decembra napríklad uvediem príklad. To bol pozmeňovací návrh za sotrvanie, Remain, Cooper, pozmeňovací návrh. To bolo 8. januára, zase tesná väčšina. Ďalší návrh Cooper, len včera. 23 <coughs> hlasov bol ten rozdiel. Potom návrh Brady, tam to prešlo 16 hlasmi. A potom Spellman pozmievací návrh, aby no deal nebolo tam. To prešlo o 8 hlasov. Takto to má fungovať? Dá sa takto vyriešiť problém tohto rozmeru? Áno, toto je, tak ako to vy robíte? Super! Každý deň meníte svoj názor, raz tam, raz tam. a vytvárate obrovskú neistotu, nestabilitu namiesto vytvorenia reálneho nového vzťahu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. A musím vám povedať aj to. Ja sa na to dívam a nechápem. To, čo začalo ako mm, malými bojmi v rámci konzervatívnej strany, je teraz existenciálnym problémom pre celé Spojené kráľovstvo. Napríklad to včerajšie hlasovanie o návrhu Spellman, čo prešlo 8 hlasmi s tým, že eh, no deal nemôže byť a potom hoď prišla premiérka a povedala, nie, nie, nie, to sme len tak odhlasovali, uh, no deal ešte stále na stole je. Tak toto priatelia, nemôže pokračovať. Nie je to vôbec jasné, neprispôsob k stabilite. A momentálne sa deje schôdzka, teraz ako sme tu my, sa deje schôdzka medzi Korbinom a premiérkou a ja dúfam, že tam budú hovoriť o obsahu, že nielen tam jedia e, keksiky a pijú čaj. Lebo tam by sa mohlo nájsť riešenie tohto problému, keby začali konečne spolupracovať naprieč stranickými rozdielmi, aby sme vedeli konečne, aká je pozícia Spojeného kráľovstva do budúcna, lebo nevieme, aká je. Pán Fox. Aby na prvé miesto postavili krajinu a nie stranu. Aby povedali, ako vnímajú budúce vzťahy medzi nami a nimi aby nevyužívali, nezneužívali Brexit tak ako teraz, aby sa zbavili jeden druhého, lebo to sa momentálne deje. A ak takýto duch sa na Downing Street dnes po obede objaví, potom premiérka môže príť, prísť, nech príde, musí prísť do Bruselu, aby nám povedala, aká je tá väčšina v britskom parlamente. A toto je to riešenie správne aj pre backstop, lebo keď tu bude úzky vzťah hlbšej povahy, tak ako to povedal pán Barnier, tak ten backstop tam, backstop tam bude, ale nebude sa musieť využívať. Čiže bude to taká teoretická poistka, ktorú nebude potrebné využiť už sa uberáme tým smerom, povedal to Michel Barnier, povedal Jean-Claude Juncker tak záleží od toho, či aj Británia je ochotná ísť touto cestou a to čo najrychlejšie, lebo vy budete ako prvý platiť za nedostatok jednoznačnosti. Ďakujem. Next speaker on my list is... Ďalším rečníkom na mojom zozname je pani Scott to v mene zelených. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Westminster sa rúca, dopady Brexitu, o tom sa hovorilo včera. Vždy išlo iba o zložku sloganov, nikdy z toho nebola koherentná vyjednávacia pozícia. Blížime sa do záverečnej e, rovinky, e, že Brexit je podvod, to je e, zjavné, ale obňujú z toho Brusel. Čiže musíme nejako prelomiť ten westminsterský chaos. Väčšina občanov eh, Británie vie, že najlepšia budúcnosť ich krajiny je v Európskej únii. Tu môže byť eh, súčasťou najúspešnejšieho mierového projektu celosvetovo a spoločne sa môžeme popasovať s obrovskými výzvami, na, mám mysli hlavne klimatické zmeny. My sme teraz väčšinou a mladí, ktorí dosahujú e, vek, e, aby mohli voliť, e, chcú e, teda naše rady rozšíriť. E, no deal. E, naozaj je potrebné si vybrať, e, mm, ako uzavrieť nejakú dohodu medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ, respektíve ako neopustiť vôbec EÚ. Táto možnosť neopustiť EÚ musí naďalej byť na stole. Demokratická kontrola. Pozrite sa na ľudí e, v pravej časti e, tejto snemovne. Aj oni vedia, že sa názory e, Britov zmenili. Takže riešme to, prosím, zastavme tento Brexit chaos. Ďakujem. If it, colleagues, if it were in my power. Kolegyne, kolegovia, nie je to v mojej moci, ale keby som mohla, tak by som zakázala slovo rubbish, ktoré ste použili v tejto plenárnej sále. Takže E, nikto nesmie používať takéto slova ako hlúposti. E, ďalšou rečničkou bude pani Cimer. Poprosím vás, je to veľmi ťažká diskusia pre nás všetkých. Prosím, rešpektujte osobu, ktorá hovorí. Príliš veľa poslancov zasahuje teraz do rozpravy. Je to príliš vážna téma na takéto správanie. Prosím, toto nie je dolná snemovňa britského parlamentu, kolegyne, kolegovia. Toto je Európsky parlament. Danke, Frau Präsidentin. Pani predsednička, ďakujem za slovo. Dnes v našej politickej skupine sme samozrejme tiež o tom hovorili, ako zareagovať na včerajšie hlasovanie v Británii. A nám je jasné, že musíme naďalej podporovať vyrokovanú dohodu o vystúpení. To je možno nie najlepšie možné riešenie, ktoré by sme si vedeli predstaviť, ale je to riešenie, ktoré máme na dosah ruky. Je to reálne riešenie. Ehm, je to výsledok, ktorý sme dosiahli e, za vynaloženia obrovského množstva síl. E, stalo nás to veľa nervov. Takisto jedného dňa sa musíme rozhodnúť, či mm, si budeme stať za tým, čo sme vyrokovali. Niektorí možno chcú ešte e, povyťahovať z toho nejaké hrozienka, Eh, chcú to ešte poupravovať eh, ku koncu procesu, ale tým ohrozujú celý ten proces. No a kolegom z dolnej snemovne britského parlamentu by som povedala, že to, čo vytvoril Európsky parlament pred dvoma rokmi, sme sformulovali mandát eh, pre rokovania, tým sme prispeli k mandátu, ktorý dostal pán Barnier do rokovaní. A v našich rozprávach sme zdôrazňovali, že e, prvoradou vecou je ochrana práv občanov, či už britských občanov v EU, alebo európskych občanov žijúcich v Spojenom kráľovstve. No a takisto otázka stabilizácie mierového procesu v Severnom Írsku. To je takisto pre nás priorita a zároveň červená línia. Tu nejde o naše vlastné záujmy v hre je stabilita a mier v celej Európskej únii. Už v januári počas prvého hlasovania som toto sledovala a konkrétne som sa na toto zameriavala aj včera som mala pocit, že naši britskí kolegovia nás neberú vážne. Nerozumejú určitým procesom. Diskutujú tak, ako keby sami rozhodovali o zmene zmluvy o vystúpení. Nie, kolegyne a kolegovia, v Spojenom kráľovstve, vy musíte brať do úvahy aj našu pozíciu. Nemôžete sa tváriť, ako keby britské impérium ovládalo aj Európsku úniu. My máme našu vlastnú demokraciu a vy ste boli do, donedávna súčasťou tejto e, demokracie. Ja som veľmi rešpektovala donedávna aj britskú demokraciu a britskú, britskú diplomáciu. A teraz som zhrozená z toho divadla, ktoré tu predvádzajú. Mm, myslím, že by sme sa mali vrátiť späť k našim spoločným základom a k tým cieľom, ktoré sme pôvodne chceli dosiahnuť. Mojou jedinou nádejou e, je, že Teresa May a Jeremy Corbyn vo svojich rozhovoroch e, predsa len sa na niečom ešte dohodnú a s tým e, pôjdu do rokovaní, že povedia, že chcú intenzívnejšie vzťahy z EÚ moja politická skupina a vidia to podobne aj iné politické skupiny, my nedopustíme, aby sa podkopávali práva pracujúcich, ekologické o, normy, um, ochrana spotrebiteľov. Toto sú štandardy, ktoré sa nesmú znížiť. S tým nebudeme nikdy súhlasiť. A takisto nikdy nedopustíme, aby sa prestala rešpektovať Veľkopiatková dohoda. Nechceme tvrdú hranicu. A takisto nedopustíme, aby európsky občania sa 30. marca stali občanmi druhej kategórie v Británii. Ehm, nedopustíme, aby museli čakať v, rade v nejakých diskriminačných procedúrach. No a na záver, Chcem ešte povedať, že e, kedysi som sa tešila, keď si britskí poslanci presadili e, právo sa vyjadriť e, zmysluplne v procese Brexitu, ale teraz prosím, nech to právo využia. A nech ho využia naozaj zmysluplne. Ďakujem. Ďakujem, pán Faráš, máte slovo. Verejná mienka aj verejný hnev ovplyvnili hlasovanie v Dolnej snemovni včera. Videli sme, E, že už nie je teda riziko e, druhého referenda. Predloženie článku 50 už takisto nehrozí a predseda parlamentu hovorí, že už sa nebojí. E, hovoríte, že riziko neriadeného Brexitu sa zvyšilo, ale nie preto, čo sa včera stalo vo Westminstri, ale kvôli tej reakcii, ktoré sme dostali od vás dnes popoludní. Premiérka môže mať väčšinu za sebou. Dobre, akceptujem urobila hroznú chybu, keď e, podpísala backstop. Vy ste ju sem predvolali. 4.15 e, ráno musela vycestovať z Londýna a musela splniť ultimátum, ktoré ste jej dali, musela podpísať niečo, čo je teraz katastrofálne. Žiadna krajina, ktorá nebojuje vo vojne, by nikdy nepodpísala takéto niečo. Vtedy ešte nechápala, že je to chyba. A dolná snemovňa aj celý náš štát sa snaží o dohodu. Pred referendum nikto nevedel u nás ani, kto je Eur- v Európskej komisii. Vy ste teraz veľmi známi v Británii a e, Briti sú toho názoru, že nevolení byrokrati v Bruseli sa správajú povýšenecky a ponižujú našu premiérku, premiérku nášho národa. Takto sa to u nás doma vníma a nám sa to nepáči. Keď sa premiérka vráti, respektíve aj keď e, premiérka príde opäť do Bruselu s rozumnými návrhmi, e, že chce renegociovať e, dohodu o vystúpení, vy nebudete súhlasiť, vy to nedopustíte. A takto sa správa nie len Európska komisia, ale aj mnohí v tomto parlamente k Spojenému kráľovstvu. A verejná mienka u nás sa bude veľmi hnevať, že Brusel nechce v ničom absolútne ustúpiť. Myslím si, že nepreháňam, keď povieme, že tu máme dočinenia s fanatikmi, ktorí absolútne nemajú žiaden zmysel pre kompromis. Samozrejme, Teresa May uh, robila jeden kompromis za druhým. Príliš veľa kompromisov, podľa mňa. Ak si myslíte, Uh, že je tu už teraz problém, ešte väčším problémom bude, keď sa verejnosť Británii bude domnievať, alebo sa už domnieva, že e, žiadna dohoda je lepšia ako zlá dohoda. Ale vám ide o 40 miliárd. Ale takisto e, každý rok z Talianska kupujeme 100 miliónov fliaž proseka a tie budú drahšie, samozrejme. Všetci by sme sa mali e, preto rozumne, racionálne pripraviť na scenár no deal. Poďme teda na Svetovú obchodnú organizáciu, použíme článok 4, pardon, 24 tak aby sme po marci ma mohli mať dvojročné obdobie bez kvót, bez cieľ, bez obmedzení, bez problémov s Írskom. Brexit nastane v takom prípade, ale vy by ste boli zároveň chránení, vaši voliči by boli chránení ešte minimálne dva roky. Myslím si, dámy a páni, že to je teraz jediné konštruktívne riešenie. Ďakujem. Mr. Button. Pán Button, nech sa páči. Button. Ďakujem za posledné e, dva a za posledné dva pol roka e, sme počuli veľa všelijakých prekážok, ktoré sa tu postavili, len aby sme nevystúpili z EÚ. Príklad backstop. Britský parlament e, odmietol tzv. dohodu a povedal pani May, že má na novo túto dohodu e, vyrokovať, pričom komisia povedala, že rokovať na novo nebude pokiaľ ide o predlženie e, článku 50, hlasoval sa za to, ale tá dohoda o vystúpení samotná hovorí, že je možné to presunúť na neskôr a rada, mm, Európska rada môže tiež e, tento termín presunúť na neskôr vystúpime teda 29. marca, alebo sa britským politikom podarí zvrátiť výsledok referenda. Najlepšia vec, ktorá sa môže stať, je, že ak budeme mať no deal 29. marca, budeme bez dohody a potom e, vystúpime na základe e, tej dohody, toho zákona o vystúpení e, podľa pravidel VTO. Článok 50 už nebude platiť bude expirovaný a takisto aj zmluvy už nebudú pre nás platiť. Pokiaľ toto sa e, pokiaľ, pokiaľ budú chcieť politici zvrátiť e, hlasovanie z referenda, tak bude to mať veľmi seriózny dopad, pokiaľ ide o v, vieru v demokraciu v Británii. Ďakujem pekne. Ďalej poslanec Wolf. Ďakujem, e, pani e, predsedajúca. Dnes je pre Brexit dobrý deň je dobrý deň pre britskú demokraciu, pretože za posledné dva roky e, britská vláda nerokovala efektívne e, a príliš zo slabých pozícií dosahovala kompromisy e, pokiaľ ide o ten backstop. To znamená, že my musíme platiť peniaze, ale nemôžeme byť v hospodárskej súťaži voči ostatným krajinám. A hlavní kolaborátori, kolaboranti, či v Británii, v Britskom parlamente alebo tu v Európskom parlamente, Eh, napojiť na Blaira a na týchto mainstreamových eh, politikov eh, posúvať takýmto spôsobom, ale my už nesmieme byť ďalej slabí. Napriek tomu britský ľudia nezmenia svoj názor, e, neboja sa toho, že bude dohoda na základe princípov VTO, tešia sa svoju, na svoju nezávislú budúcnosť. Britská vláda konečne e, pochopila tento signál európskych občanov, konečne pochopila, že chceme byť nezávislí, že chceme byť samostatní, že si veríme, že veríme v náš národný štát, tým, že sa e, konzervatívci včera zjednotili. Znamená to, že E, opäť si veríme a my vystúpime z Británie, za, z EÚ, budeme mať Brexit a budeme konečne znovu raz nezávislým štátom. Ďakujem pekne. Ďakujem na záver vystúpi pani Čot za radu. Ďakujem pekne pani e, predsedajúca Damia. Pani pokiaľ parlamentný proces e, v Británii bude viesť k ratifikácii dohody budeme musieť potom prejsť na ďalší krok. Zač- začneme s implementáciou a táto implementácia bude musieť byť monitorovaná e, tak, aby dosiahla výsledky, ktoré očakávajú podniky a občania a aby prispela k dôvere, ktorá je potrebná, pokiaľ ide o rokovania o ďalších vzťahoch e, medzi EÚ a Britániou tie určite nebudú ľahké. Čiže rátame s vašou spoluprácou, pokiaľ ide o všetky fázy týchto procesov v najbližších rokoch. Ďakujem eh, pekne. Ďakujem pekne. Tým pádom uzatvárame eh, tento bod.